Začíname prijatím zápisníc z predchádzajúcich schôdzi. Pokiaľ viem, tak nikto sa nechce. Najprv teda budeme hovoriť o našom dnešnom programe. Nedostal som žiadne pripomienky k nemu, takže ho považujeme za prijatý. Ale skôr, než začneme, by som chcel povedať, že keď sme sa e, naposledy stretli, respektíve od nášho uplynulého stretnutia sa nekonal, nekonalo stretnutie v Štrásburgu. E, tento deň je veľmi dôležitý, pretože nám pripomína, aké veľmi dôležitá je ochrana základných práv v oblasti informácií. Toto je základný predpoklad pre slobodu médií a nezávislý žurnalizmus. E, chcel by som vás poprosiť, aby ste sa zapojili do vypočutia týkajúceho sa slobody médií, kde sa bude hovoriť o tom, ako bojovať proti falošným správam a dezinformačným kampaniám. Skôr než e, sa začne toto vypočutie, by som chcel e, dať slovo pánovi Predovi, ktorý nás bude v krátkosti informovať O návšteve ad hoc delegácie Bolívii táto krajina bola navštevená, navštevená v čase od 23. do 27. apríla. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za túto možnosť povedať niekoľko slov o misií, ktorú vykonala naša delegácia v Bolívii. Misiu tvorilo 5 poslancov, bol som tam ja, pán Celer z EPP, Anna Gomes a Francisco Assis z SAD a Corral zo skupiny z, jeho, z jej politickej skupiny. E, misia trvala 3 dní a chcel by som povedať niečo k obsahu našich rokovaní. Ale ešte predtým by som sa chcel veľmi úprimne poďakovať e, veľvyslancovi Európskej únie v Lapase, Leonovi de la Torre. E, ďakujem mu za vynikajúcu organizáciu a spoluprácu so sekretariatom nášho výboru. Návšteva bola veľmi dobre zorganizovaná. Takže e, my sme sa stretli s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí, ktoré nám e, predstavilo svoju víziu e, zahraničnej politiky. Na jeho čele je nový minister, ktorý nám v krátkosti predstavil E, pozíciu e, Bolívie k niektorým otázkam a e, vymenali sme si s ním názory. Okrem toho sme hovorili aj s predsedničkou parlamentu, dolnej snemovne a senátu a takisto s predsedničkou výboru pre ústavné záležitosti a predsedničkou komisie pre ľudské práva. Hovorili sme predovšetkým o situácii v oblasti ľudských práv, lebo to bol hlavný dôvod našej návštevy, ale okrem toho sme e, mohli s príslušnými parlamentnými výbormi hovoriť o otázkach súvisiacich s touto problematikou. Naša filozofia samozrejme e, predpokladá začleňovanie ľudských práv aj do, za, práv do zahraničnej politiky, čo nebolo celkom v súlade s e, chápaním e, našich partnerov a pokiaľ ide o práva obhajcov ľudských práv, tak ani tam nebo, nebolo celkom ľahké získať pozície našich partnerov, lebo sme pozorovali isté napätie v tom, ako vnímajú našu snahu e, obhajovať ľudské práva. Okrem toho sme sa mohli stretnúť asi s, 20, s predstaviteľmi približne 20 organizácií, ktoré pracujú v oblasti ľudských práv. Sú to miestne bolivijské organizácie alebo aj medzinárodné organizácie pôsobiace v Bolívii. E, niektoré z nich podporujeme aj my. Vypočuli sme si kritické slova týkajúce sa spôsobu, akým e, bolivijská vláda pristupuje k týmto organizáciám e, v súvislosti s ľudskými právami. E, má plné ústa revolučnej retoriky, ale nie je to vždy v súlade s ľudskými právami. Tieto miestne organizácie boli skutočne veľmi znepokojené pokiaľ ide o spôsob konania vlády. E, potom sme navštívili e, tri projekty, ktoré dostávajú podporu Európskej únie. Jeden, jeden projekt sa realizuje v, vo vezení San Pedro v meste La Paz. E, tam išlo predovšetkým o e, rehabilitáciu, o nápravu mladistvých, ktorí sú väznení E, e, tým, že sa pritom využíva arterapia, e, arteterapia na rehabilitáciu týchto mladých ľudí. Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie. Rozprávali sme sa s väzňami ako aj so zodpovednými osobami. Takisto sme mohli vidieť, akým spôsobom sa využívajú európske peniaze na e, obnovu a e, zlepšovanie pôdy v oblasti Pukarany. Toto bolo veľmi zaujímavé stretnutie, lebo videli sme, ako sa miestna komunita snaží využívať peniaze, ktoré poskytuje EÚ. Posledný deň sme sa znova stretli s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, predovšetkým organizáciami na ochranu žien. Je paradoxné, že v krajine je okolo 50 žien v parlamente, čo je veľmi zaujímavé, ale je paradoxné, že na druhej strane je v krajine veľmi vysoká miera násilia na ženách. Um, takže a stretli sme sa aj s predstaviteľmi združenia. Je to oficiálne, je to oficiálne vládne združenie, e, ktoré e, sa zameriava na e, deti, ktoré pracujú, pretože bolivická legislatíva umožňuje detskú prácu od veku 10 rokov. A pre nás bolo šokom, že režim obhajuje túto e, zásadu, že deti môžu pracovať od veku 10 rokov. Toto bolo mimoriadne e, dôležité zistenie, ale e, boli náznaky, že je, sú možné zmeny v tomto smere. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem. Pán Asis, dve minúty. Eh, ďakujem eh, za možnosť prehovoriť. Skutočne tie naše stretnutia boli veľmi zaujímavé a pán Breda, Preda ich eh, viedol tieto stretnutia veľmi kompetentným spôsobom. Hovorili sme o o veľmi dôležitých otázkoch, otázkach. Za posledné roky sme mohli konštatovať pokrok v oblasti sociálnej, ale pokiaľ ide o právny štát, ešte stále pretrvajú niektoré obavy. Chcel by som poukázať predovšetkým na to, že systematicky sa spochybňuje sudcovská nezávislosť, ako aj zásada rozdelenia eh, moci E, niektoré stanoviska alebo niektoré e, prípady e, sa nedostávajú na úroveň súdneho konania a takisto existuje autocenzúra, ktorá prevláda v bolivijskej spoločnosti. Je to veľký zdroj znepokojenia. Je tu teda riziko vývoja k autokratickému systému. Druhá vec. V Bolívii e- e- existujú isté, e, existuje pozitívne právo a tzv. autochtónne právo. Toto autochtónne právo je dosť často v rozpore s, so zásadami, ktoré my považujeme za zásadné, ako je napríklad ochrana e, práv žien alebo boj proti telesným trestom. Táto navšteva prebiehala veľmi úspešne. Rozprávali sme sa s mnohými poslancami. Tieto rozhovory boli skutočne veľmi zaujímavé. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. za tieto informácie. My sa k týmto veciam ešte budeme môcť vrátiť, ale zatiaľ sme si vypočuli len tieto predbežné informácie. Teraz by som chcel otvoriť vypočutie o ľudských právach a podnikových právach v, vo vonkajšej politike EÚ. Toto vypočutie je mimoriadne dôležité a som veľmi rád, že tu môžem privítať e, účastníkov. Ako sme zorganizovali toto vypočutie? Je to spoločné vypočutie výboru DRUA a INTE. Chcel by som sa poďakovať pánovi Lame, z výboru pre medzinárodný obchod za jeho prítomnosť. E, toto vypočutie bude pozostávať z troch častí. Budeme si môcť vypočuť rôznych rečníkov a budem mať možnosť diskusie s týmito rečníkmi. V prvom kole budeme hovoriť o spoločenskej zodpovednosti podnikov a globálnych hodnotových reťazcoch, o nefinančnom vykazovaní a náležitom e, sledovaní. Potom sa bude hovoriť v druhej časti o implementácii hlavných zásad OSN týkajúcich sa e, podnikateľských a e, ľudských práv a možnosť nápravných opatrení a v tretej časti budeme hovoriť e, o činnosti medzivládnej pracovnej skupiny OSN týkajúcej sa právne záväzného nástroja o nadnárodných korporáciách. Teraz poprosím, aby uviedol pán Lange prvý panel. Kollegen, Ďakujem ti, pán kolega, spolupredsedajúci, kolegyne, kolegovia. Vo vonkajších vzťahoch, keď sa presadzujú ľudské práva, sú práve obchodné vzťahy veľmi dôležité, principiálne dôležité. V mnohých obchodných kontaktoch máme pravidlá, ktoré zdôrazňujú posilnenie e, ľudských práv, práv pracujúcich. V bilaterálnych obchodných dohodách sú kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji, tie ďalej rozvíjame a pokiaľ, hlavne pokiaľ ide o ich presaditeľnosť. V GSP Plus v systéme všeobecných preferencií máme ustanovenie, že záväzná ratifikácia a implementácia 27 e, medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov, e, ďalej 8 e, dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, to všetko je podmienka. Ale ovšem, celosvetová situácia obchodnej oblasti sa zmenila. Čoraz menej produktov sa vymieňa medzi krajinami, čoraz viac máme globálne e, reťazce. 70 globálneho obchodu sa e, vzťahuje na plnohodnotné i čiastkové produkty. Preto celý tento produktový e, výrobný reťazec treba sledovať pred nedávno, pri nedávno prijatej legislatíve, pri tých e, konfliktných mineráloch, sme to e, zapracovali už od samotnej e, ťažby až po spracovanie tavbu e, sme všet, všade zapracovali e, záväzné pravidla CSR, záväzné, záväzné pravidla povinnej starostlivosti a spoločenskej zodpovednosti Takisto v sektore spracovania e, hliníka, e, kde sme e, zdôrazňovali legislatívnu perspektívu takisto pre textilnú oblasť. A práve preto je dnes to vypočutie na správnom mieste. Môžeme premýšľať o tom, ako zodpovednosť pre podniky môžeme posilniť pre celú tú oblasť výrobnej, výrobného reťazca. To všetko v kontexte e, smerníc OSN, ktoré rozličným spôsobom sa implementovali. Francúzsko napríklad má e, záväzné pravidlá pre veľké podniky e, vo forme teda zákona, že majú, majú pri povinnosti výkazníctva, informovania a starostlivosti pre nefinančné skutočnosti, pokiaľ ide o akciové spoločnosti v EÚ. A kde si medzi tým všetkým sa musíme zamýšľať nad tým, ako na európskej úrovni možno postupovať ďalej. Záväzná legislatíva je tu nevyhnutná, to je otázka, alebo či, sa, či si vystačíme iba s nabádaním podnikov, aby resadzovali túto povinnosť, starostli, povinnú starostlivosť Potrebujeme záväzné e, zákonné pravidlá, znie otázka, alebo ako možno tú povinnosť, starostlivosť zabezpečiť v tom celom e, produkčnom reťazci. E, teším sa, že tu máme veľmi povolaných e expertov. Prvým rečníkom je pán Royal Newenkamp, predseda pracovnej skupiny OECD, pokiaľ ide o, o, o zodpovedný Eh, eh, výkon obchodovania, kde sme sa snažili eh, nabádať podniky, aby tú svoju povinnú starostlivosť nezanedbávali. Pred pár rokmi sme ešte neboli tak veľmi pozorní na to, aby tieto veci podniky zohľadňovali. Som teda veľmi zvedavý, ako tie usmernenia možno podporovať zo strany OECD. Po druhé potom je tu pani, e, pani Maria Exio, ktorá má dlhoročné skúsenosti, pokiaľ ide e, o CSR, pokiaľ ide o zlepšenie podmienok. E, napríklad cementársky sektor skupiny Titán. Tretí rečník je pán Oliver der Schutter, profesor na uh, univer, uh, e, Löwenskej univerzite. Pracuje tiež v Paríži a je uh, členom OSN, výboru OSN, pokiaľ ide o ekonomické a sociálne práva. Čiže všetko naozaj na vysokej úrovni Teším sa na tieto príspevky. Ako, mi už, ako už povedal podpredseda, máme časové obmedzenia. Musíme preto dbať na to, aby sa čas dodržiaval. Každý odborník má 7 minút. Nech sa páči, pán Newenkamp. Ďakujem. Mhm. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu, čo ste povedali na tému vývoja v, v svete. OECD e, napríklad e, takisto vychádza z toho, že Európska únia prijíma smernice aj týkajúce sa napríklad využívania nerastného bohatstva a podobne. My v OECD v súčasnosti hovoríme o tom, že aký v súčasnosti existuje odpor proti globalizácii. Veľvyslanci a ministri sa vracajú a opakovane hovoria o používaní zásad OECD na to, aby sa riešil tento problém. Ja by som chcel len dať takú letnú predstavu toho, čo robíme. Toto sú soby, ktoré chovajú e, sami ovia v severnom Finsku. Bola tam snaha vybudovať tam večerné elektrárne, ale toto bolo v rozpore s, so zaujímavými chovateľov sobov. A preto sa použil mechanizmus podávania sťažností proti Norsku a táto sťažnosť bola vyriešená tak, že samiovia dostali kompenzáciu za dôsledky pre pastviska somov. Toto je ďalšia vec, to je Rana Plaza. To bola inšpirácia pre uznesenie z minulého týždňa. My v Dánsku sme už riešili jeden takýto prípad týkajúci sa Rana Plaza. Bolo to proti um, maloobchodníkovi a takisto uh, auditorovi tohto Rana Plaza. Ide o to teda, aby sa tieto problémy riešili a predošlo sa ich opakovaniu. Dobrá správa je taká, že včera bola podaná stiažnosť proti FIFE, e, to, takto, že ešte pred rokom e, odbory podali stiažnosť proti FIFE, ale včera bola dosiahnutá dohoda o Katare 2022 to predstavuje potenciál veľkého porušovania ľudských práv a bola dosiahnutá dohoda, e, na základe ktorej FIFA posilní svoju náležitú starostlivosť, pretože sa zaviazala uplatňovať zásady e, OECD ako aj hlavné zásady OSN pri výstavbe športovisk v Katare. Toto sú veľmi dobré výsledky použitia mechanizmu sťažnosti. Čo sú to teda tie zásady OECD? Týkajú sa predovšetkým e, multilaterálneho obchodovania v súvislosti s ľudskými právami. E, sú to nezáväzné odporúčania pre firmy, ale čo je zaujímavé, tento systém je záväzný pre vlády. To znamená, že vlády majú právnu povinnosť e, ustanoviť takýto mechanizmus podávania sťažnosti. Takže je to istý hybridný systém, pretože je záväzný pre vlády, nezáväzný pre podnikov podniky. Ale e, je to vždy morálne záväzný, čiže nie právne, ale morálne záväzný mechanizmus. Toto je povaha tohto zvláštneho usporiadania. Aký je výsledok tohto systému pre ľudské práva? V roku 2011 sme ľudské práva zapracovali do týchto zásad, vypracovali sme národné kontaktné body a v súčasnosti približne 50 všetkých stiažností sa týka ľudských práv. Dobrá správa je, že zhruba 50 všetkých prijatých stiažností vedie k právnemu usporiadaniu a dohode napríklad ako bola tá dohoda e, v prípade stiažnosti proti PIPE. A mnohé tieto prípady vedú ku konkrétnym výsledkom. Niekedy je to odškodnenie, niekedy je to e, vylúčenie detskej práce z dodávateľského reťazca. Môže sa to týkať ochrany zdravia a bezpečnosti alebo dohody medzi firmami a odpormi. Čiže sú tu rôzne možné riešenia. Je to jedinečná vec, pretože je len málo mechanizmov podávania stiažnosti, ktoré majú extrateritoriálne účinky. E, takže my máme len 40 členov, alebo tak nejak, ale e, zaoberáme sa stiažnosťami proti vyše 100 podnikom. Napríklad podnik kom, ktoré e, vyrábajú e, odevy v Indii e, prostredníctvom nášho holandského kontaktného bodu, čiže to je extrateritoriálny dosah, globálny dosah. A teraz e, náležitá starostlivosť. V roku 2011 OECD a OSN zapracovali koncept e, náležitej starostlivosti do svojich zásad, aby sa zabezpečilo, že e, dodávateľský reťazec bude sa správať zodpovedne. Ono sa to ľahko povie, ťažšie sa to urobí. Je takýto systém zásad, ale tie minimálne zásady napríklad v prípade nerastov osôb. E, to sú e, zásady, ktoré sa e, v poslednom čase stávajú čoraz dôležitejšie. Takisto sa to týka ťažobného priemyslu, poľnohospodárstva a takisto sme vydali takéto usmernenia či zásady pre inštitucionálnych investorov, čo je veľmi dôležité. A pokiaľ ide o náležitú starostlivosť v odebnom priemysle, O tom sa hovorí aj v uznesení Európskeho parlamentu z minulého týždňa. Toto je už v súčasnosti štandard pre tento sektor na celom svete. E, takže firmy v Indii, v Indii Bangladeši, v Kambodži, vo Vietname sa tým musia riadiť. E, takže je to niečo, čo má takisto globálny dosah. E, napríklad pokiaľ ide o kúpnu silu našich 47 členských štátov, tieto sú ešte stále najdôležitejšími nákupcami v celom svete, majú najvyššiu kúpnu silu a to napríklad rozvojovým krajinám poskytuje obrovské vývozné možnosti a musia preto plniť požiadavky, aby sa zabezpečila možnosť vývozu do krajín OECD. EÚ je v tomto smere mimoriadne dôležitá, pretože na celom svete je celosvetovým lídrom na všetkých kontinentoch v tejto oblasti. Je to e, v tieto národné kontaktné body v mnohých krajinách EÚ e, vedú na základe príkladov. Európska únia podporuje náležitú starostlivosť vo všetkých eh, od, odvetviach, predovšetkým v oblasti ťažby eh, nerastov, eh, výroby odevov a tak ďalej. E, nie je to samozrejme dokonale, pretože máme 9 národných kontaktných bodov v EÚ, ktoré nie celkom dobre fungujú, preto by som e, navrhovala, aby ste e, sa snažili zatračiť na tieto národné kontaktné body, aby si plnili svoju úlohu. Ďakujem veľmi pekne. Áno, niekedy sú tieto zásady OCD veľmi dôležité. Teraz pani Alexiu, nech sa páči. Ďakujem za túto možnosť. Volám sa Maria Alexiu a budem hovoriť o cementárnickej spoločnosti, ktorá po 110 rokov už e, je aktívna v Európe. Naše skúsenosti sú naozaj e, trvácne. Dnes Máme viac ako 5000 priamých zamestnancov a ďalších 5000, ktorí v desiatich krajinách máme 6 e, hodnôt, ktoré spájajú našich ľudí. Dve z toho sú veľmi významné Jedna z týchto eh, hodnot je, hodnot je sociálna zodpovednosť podnikov a potom integrita. To sú tie hodnoty, ktoré doteraz eh, vlastne poháňali tú spoločnosť, našu spoločnosť v oblasti trvalej udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti. Jedna z oblastí, ktorá, na ktorej sa snažíme budovať je vlastne zabezpečiť v rámci e, dodávateľského reťazca tú trvalú udržateľnosť. Je to ťažká úloha, pretože nejde len, e, nepostačuje len veriť v to a treba to naozaj i praktizovať. Ak chcete vidieť, ako to funguje, treba si zaznamenávať a pripomínať, ako veci e, e, robíte tu, má, e, tu nám mať možnosť určitého výkazníctva, určitého reportingu, je plní úlohu zrkadla, aby sme naozaj videli to, čo e, teoreticky kážeme, e, aby sa dialo i v realite. Titán je naozaj spoločnosť, ktorá začala pracovať s CSR e, už veľmi dávno. Prvá sociálna správa už je z roku 1973 a už vtedy E, vtedy sa týkala v e, operácii materskej spoločnosti v Grécku. Potom od roku 2000 e, začala robiť výkazníctvo v rámci skupiny. Patrili sem informácie zo všetkých krajín, ktoré, kde sme mali nejaké prevádzky. Keď teda nová smernica EÚ bola vydaná, veľmi nás to potešilo, pretože sme boli toho názoru, že táto smernica bude veľmi dôležitá, a pretože nám všetkým pomôže postaviť sa výzvam, ktoré sú pred nami, k pragmatickejším a realistickým spôsobom. Toto samozrejme sa netýka len správ e, za skupinu Titan, e, ako spoločnosť sa rozhodla E, pre reporting i na lokálnej úrovni a podobné správy teda e, prichádzajú i zo Srbska, Bulharska, e, Kosova, Firomu a Egyptu. Takže osobitne v rozvojových krajinách kde je to potrebné než, viac než na najvyvinutejších trhoch správy sa týkajú nie všetkého, ale hlavne e, materiálnych vecí. Sú tu rôzne výzvy. Tento trh má rôzne priority, <clears throat> rôzne podmienky, ktoré treba riešiť. To, čo tu vidíte, e, hovorí o identifikovaní materiálnych e, otázok. Je tu široké spektrum otázok, ktoré musí tento trh pochopiť a riešiť nielen e, cez reporting, to nie je podľa mňa e, e, samoučelný prostriedok, ale cez e, konfrontáciu toho, čo robíte vo vzťahu e, ku konkrétnym problémom, e, ktoré sa odohrávajú v jednotlivých krajinách. Stav našich správ dnes e, splňa základné princípy v našom chápaní, tak ako my chápame základné výzvy spojené e, vlastne so sociálnou zodpovednosťou podnikov. Minimum pokrývané v každej správe, to, čo teraz zverejňujeme e, našim akcionárom, snažíme sa reagovať na globálne princípy, základných 10 e, princípov. Podľa nás sú to pri, principiálne otázky pre každý sektor. Treba začať teda takýmito principiálnymi vecami a potom pridať k tomu, čo je takisto dôležité e, v iných, v našom sektore. Takže naša správa 10 e, princípov z globálneho kompaktu tomu doplňame čokoľvek je dôležité pre náš sektor. A pre túto výzvu sa snažíme e, sledovať výzvy, ktoré sú v e, iniciatíve pre trvalo udržateľný rozvoj e, cementárskeho sektoru. Nepostačuje pozerať sa na seba len v zrkadle, je dôležité potrebujete niekoho iného, aby vám povedal, že to, čo vidíte, je dostatočné. Ak sa pozeráme do budúcnosti, tak vidíme e, trvalo udržateľné ciele do roku 2030, ktoré budú stvárňovať rámec, ktorý umožní lepšie výkazníctvo nielen nám, ale i ďalším spoločnostiam na úrovni krajín i regiónov a na sektorálnej úrovni. Musíme vedieť, e, porovnávať Môžeme sa vedieť porovnávať nielen s konkurenciou, ale i pokiaľ ide o to, ako prispievame k zmenám trhov, na ktorých e, fungujeme. Toto totiž by mala byť naša e, dlhodobá perspektíva. Mali by sme e, spojiť síly s rovnako naladenými organizáciami, aby sme naozaj riešili E, principiálne dôležité otázky a meniť to, čo treba zmeniť. Je to ľahké? Nie. Ako tu uspieť? Len ak budeme spolupracovať. Treba mať na pamäti, že e, našu vlastnú sféru vplyvu len tu môžeme ovplyvniť, nemôžeme meniť veci mimo náš e, dopad, našu zónu vplyvu Kľúčový e, postreh pre vás je ten, že nemáme rovnaký e, pokrok, rovnakú vyzretosť spoločnosti či trhov. E, to sa často nedá dosiahnuť inak, len povinnými požiadavkami. Ďakujeme veľmi konkrétny pohľad z terénu, z podnikov. Teraz sa pozrieme na druhú stranu Vypočujeme si teraz pána profesora Olivera de Schutera z Luvanskej univerzity. Ďakujem veľmi. Sa teším, že vám môžem odprezentovať niekoľko pohľadov na to, čo by EÚ mohla e, robiť v oblasti náležitej starostlivosti, povinností podnikov, pokiaľ ide o vaše, vaše oblasti zodpovednosti, ľudské práva a e, spoločný trh, ochranu spotrebiteľov. Máme tu predsedu podvýboru pre ľudské práva. Budem veľmi stručný, prejdem troma bodmi. Možno viac do podrobností pohovorím e, k vyhľadkám do budúcnosti, čo je môj tretí bod. Samozrejme, náležitá starostlivosť je súčasťou CSR, sociálnej zodpovednosti podnikov. Ako viete, náležitá starostlivosť e, e, v roku 2011 bola e, schválená, potvrdená Radou pre ľudské práva, keď sa schvalovali z usmernenia OSN pre obchodné spoločnosti na základe skutočnosti, že štáty musia chrániť ľudské práva, že korporácie majú povinnosť ľudské práva rešpektovať a že štáty i spoločnosti musia poskytovať e, odškodnenia, e, možnosť opravných prostriedkov pre e, postihnutých a zaviesť spôsoby, ktoré umožňa identifikovať a riešiť, zmierňovať dopady, pokiaľ ide o ľudské práva. Podniky by mali v podstate byť preverované na tieto povinnosti náležitej starostlivosti. Tu sa netýka len spoločnosti, e, samotné koncerny, ale aj samozrejme ich služby, ich obchodné vzťahy. To práve tu bolo popísané ako sféra vplyvu spoločnosti. Toto samozrejme doplňuje i povinnosť krajín poskytovať prístup e, opravným prostriedkom trans, eh, nadnárodným sporov. Je to spojenie oboch povinností, ktoré nás zaujímajú dnes. V júni 2016 Rada Európy eh, k ľudským právam prijala závery, kde sa hovorí o tom, že členské krajiny EÚ by mali robiť viac eh, pre dosahovanie prístupu obetí k, k právnym prostriedkom a tu ide o to aby sme e, na toto e, stavali množstvo ľudskoprávnych inštancií, ďalej je tu výbor pre ekonomické sociálne práva, ľudskoprávny výbor a tiež výbor pre elimináciu diskriminácie, alebo takisto pokiaľ ide o práva detí. Zhodujú sa v tom, že krajiny e, by mali kontrolovať podniky, mali by nad nimi mať dozor dokonca pokiaľ ide o, pokiaľ ide o aktivity týchto podnikov mimo príslušného teritoria dotknutých krajín. Nedosahuje sa to ľahko. Spoločne s kolegami sme k tomu e, vypracovali správu, tzv. tretí e, pilier, kde sme opisovali e, pokusy, snahy obetí, ktoré sa snažili dosiahnuť prístup k náprave voči aktivitám týchto podnikov keď išlo o aktivity mimo národného teritória daného štátu. E, ja by som rád pohovoril o tom, aká je situácia v EÚ a ako možno pozerať na budúcnosť. Situácia v EÚ e, možno ju zhrnúť na základe e, nariadení Brusel jednotka a Rím dvojka. Brusel jednotka vychádza z dohovoru bruselského E, ktorý, ktorý bol potom v roku 2000 implementovaný do e, štátneho práva. Je tu jasná povinnosť pre národné súdy v členských krajín EÚ, aby prijímali sťažnosti žaloby obetí, ktoré sa cítia byť obeťami e, aktérov, ktorí majú sídla v EÚ. Ide o samozrejme aktivity e, spoločnosti so sídlom v EÚ. Ide o nápravu škôd, ktoré sa udiali mimo EÚ. Povinná teda zodpovednosť, ktorú musia vykonávať e, súdne inštancie členských krajín. Dnes je to v článku 2 nariadenia e, Rady 44 2001 teraz sa to pretavilo i do nariadenia 1215 z 2012. E, princíp samozrejme zostal nezmenený i v tejto novej verzii, prepracovanej verzii smernici. Máme čoraz viac príkladov obeti ľudskoprávnych prečinov e, zo strany spoločnosti so sídlom v EÚ, ktoré, e, kde, sa, kde predstúpili pred národné súdy. Najznámejší E, žaloby e, skupiny žalobcov proti Lube a Cape kde ide o spor pred súdnymi dvo- e, s inštanciami Spojeného kráľovstva s cieľom získať kompenzáciu za škody na zdraví pri ťažobnej činnosti zo strany cerskej spoločnosti tejto korporácie. To ilustruje význam ochrany, ktorú poskytuje e, nariadenie Brusel jednotka. Nedávny prípad týkajúci sa e, vývozu ropy e, v Nigérii alebo toxický odpad na pobreží Slonoviny. To všetko sa riešilo pomocou Brusel jednotky v Holand, pred holandskými súdmi, tak potom takisto v Spojenom kráľovstve právo vzťahujúce sa na tieto prípady by malo byť v podstate e, právo e, miesta, e, teda lex loci delicti, tam, kde sa udialo to narušenie podľa Róm, rímsk, Rímu dvojky. Právo sa vzťahuje na ne, zmluvné povinnosti, ak toto dostatočné právo nechráni obeď dostatočne, ak obete nie sú dostatočne chránené zákonom legislatívou krajiny, kde došlo k e, poškodeniu, tak by sa malo použiť právo zahraničnej krajiny. Je tu v Ríme dvojke na to špeciálne ustanovenie, ktoré sa o túto možnosť, túto možnosť pripúšťa. Záverom teda je to, že v princípe legislatívny rámec v EÚ by mal zabezpečovať pre e, obete ochranu ich práv v rámci ľudskoprávnych nástrojov OSN, ktoré som spomenul, majú prístup k domácim súdnym inštanciám v EÚ, aby e, žalovali spoločnosti pred e, domovskými súdmi v e, sídlach, v krajinách sídiel týchto spoločností svoje žaloby môžu podávať na základe práva krajiny, kde došlo k tomu porušeniu. Ak to právna ochrana nie je dostatočná, možno použiť zahraničný právny systém. Ako sa možno teraz pozerať na budúcnosť v tejto oblasti? Už naďalej máme e, neusporiadený prístup, pokiaľ ide o náležitú starostlivosť e, v tých 27 členských krajinách. To sa v EÚ ešte neharmonizovalo a je tu veľmi e, rôzny typ prístupov k týmto otázkam starostlivosti a otázka, či materská spoločnosť by mala kontrolovať aktivity cerských spoločností, vykonávať vplyv, alebo či e, kúpec e, by mal vlastne kontrolovať aktivity dodávateľa, aby dodávateľ tovarov a služieb e, neporušoval ľudské práva, environmentálne štandardy alebo pracovné právne ustanovenia. Klasický prístup, ktorý sa používal, je, že materská spoločnosť alebo kúpec by mal byť zodpovedný voči obetiam, len ak tá spoločnosť sa aktívne podielala na e, výkone, ktorý spôsobil tú škodu, ktorá, kde došlo k porušeniam práv. To ale veľmi stiažovalo e, obe, e, obetiam žalovať, pretože muselo byť dokázané, že tá spoločnosť, ktorá bola žalovaná, ovplyvnila správanie ktoré spôsobilo škodu tej obeti. Alternatívny prístup, ktorý e, podporuje teraz e, ten ľudskoprávny systém OSN, je ten systém náležitej starostlivosti, kde e, tá materská spoločnosť má povinnosť kontrolovať aktivity cerskej spoločnosti a kupec má právo kontrolovať celý dodávateľský reťazec, osobitne potom, či dodávateľia splnia určité požiadavky. Už a toto E, rôzne konkrétne prípady e, ilustrujú, ako to malo, e, aký rôzny prínos to malo v prípade týchto rôznych prístupov. Čo by som chcel povedať, že sa teraz naozaj črtá zhoda i v európskom práve, tak bola, citovalo sa tu napríklad nariadenie k rôznym oblastiam, napríklad v oblasti lesov, v oblasti nerastov, E, rôzne príklady tu mám vymenované, ale dnes je tu množstvo posunov v názoroch v EÚ, kde e, sa žiada iniciatíva zo strany EÚ. Parlament Spojeného kráľovstva žiadal, aby právo Spoleného e, kráľovstva sa v tomto posunulo ďalej. Vo Francúzsku zákon z roku 2017 z 27. marca, kde e, sa stanovila povinnosť e, starostlivosti pre spoločnosti so sídlom v Francúzsku, takisto Švajčiarsko, tá istá téma a, základné, a agentúra pre základné práva v stanovisku spred niekoľkých dní takisto hovorí o, o povinnosti zlepšiť alebo potrebe zlepšiť prístupu e, k možným opravným prostriedkom e, v, v týchto prípadoch. E, sú tu teda posuny v národných parlamentoch, aby, ktoré žiadajú Európsku komisiu, aby v tejto otázke konala. Rôzne parlamenty reagovali na tieto... Európsky parlament reagoval v decembri minulého roka. 9 národných parlamentov žiadalo aby sa takáto starostlivosť definovala e, na úrovni EÚ. Bohužiaľ, bez vysvetlenia e, sklamaním bolo, že komisia odpovedala, že nezamýšľa túto otázku nejak e, riešiť legislatívnym návrhom. Preto toto vypočutie vítam ako možný posun v tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem, bolo to jednoznačné a boli formulované jasne e, požiadavky. Máme 25 minút na otázky, ale musia to byť otázky. Nechcem počuť e, nejaké stanoviská, vyjadrenia a veríme, že e, bude priestor na reakciu zo strany komisie aj expertov. Takže Maria Lena z INTE je prvá, Heidi Hauter je druhá a tak ďalej. Ďakujem za rôzne vstupy. Mám na starosti správu, pokiaľ ide o, o e, dodávateľské re, e, reťazce e, a spôsob, ako je Európska únia vlastne zodpovedná za zachovanie hodnot a za, zároveň aká je pozícia EÚ, ktorá je veľmi dôležitým aktérom v, tejto, v tomto reťazci obchodné toky sa týkajú, e, pokiaľ ide o 75 e, výroby. Tu je zodpovednosť podnikov, vy ste to povedali. E, ide o spôsob, akým podniky nakupujú a dopad, aký to môže mať na otázku environmentálne a sociálne práva. Otázka, ktorú tu chcem položiť, Často je to diskusia v určitých podnikoch, tie hovoria, že obligatórny prístup by vlastne vytvoril e, určitým spôsobom takú spravodlivú hospodárskú súťaž, keď to bude prostredie, ktoré, bude, ktoré je neharmonizované, tak podniky, ktoré vstupujú do otázky náležitej starostlivosti, ktoré sa dobrovoľne k tejto otázkou zodpovednosti zaoberajú, tak oni potom sú v prostredí, ktoré nie je e, charakterizované spravodlivou súťažou, pretože určité podniky sú za obligatórny prístup, iné zasa osobitne potom zas, e, zástupcovia tých podnikov ako e, Business Europe žiadajú prístup neobligatórny, fakultatívny. Ja sa pýtam, či e, náležitá starostlivosť je nejakou pridanou hodnotou, alebo naopak, či je to určitou administratívnou záťažou pre e, naše hospodárstvo. Thanks a lot, uh, Anne-Marie Mineur. Anne-Marie Mineur. That was quick, quicker than I anticipated. <laughs> Rýchlejšie, ako som sa stihla zareagovať. Ja mám tri otázky. Jedna eh, pre pána eh, Nevenkampa. Myslím si, že je veľmi chválihodné, o čo sa snažíte. Máte aj veľa príkladov, ale uh, ešte sme sa nedopracovali tam, kde chceme. Nedávne v Bangladeži boli veľmi tvrdo potierané požiadavky e, robotníkov, ktorí žiadali vyššie mzdy. Teda k mojej otázke aké máte analýzy dokumentujúce dosiahnutý pokrok a čo, aké máte arzenál nástrojov na e, zlepšenie situácie. Ďalšia otázka je adresovaná pani Alexiu. E, skutočne vy sa veľmi snažíte. Cement má negatívny dopad na klimatické zmeny. Ja by som chcela vedieť, na aké problémy narážate a ako vám môže pomôcť EÚ pri riešení problémov? Alebo nie, niečo, niekto iný ako EÚ by vám mali podať po, pomocnú ruku? Obdobnú otázku mám aj pre e, pána e, De Šutera. E, potrebujete podporu aj v oblasti ochrany ľudských práv. Ako by mohla EÚ alebo komisia pomôcť v tejto veci? Pán Gibbs. Dziękuję bardzo za tą pierwszą odsłonę. Ďakujem za slovo. Ďakujeme za túto, tieto prvé prezentácie v rámci prvej časti vypočutia. Domnievam sa, že nie po prvýkrát sa v našom podvýbore venujeme otázke ľudských práv a, a e, podnikateľského sveta. Viem, spomínam si dobre, kedy sme sa tým zaoberali. Spomínam si na stanovisko výborov INTE a JURY k veľmi obdobnej téme, ako tá preberaná dnes. A aj vo výročnej správe ohľadom e, situácie v oblasti ochrany ľudských práv vo svete Domnievam sa, že od tej chvíle, kedy OSN pristúpilo k schváleniu pod, e, atribútov e, súvisiacich s ochranou ľudských práv, v, v firemnom sektore, narazili sme e, hneď na háčik týkajúci sa hm, nejakej rovnoprávnosti a toto sa nachádza aj v uznesení z uznesení, ktoré bolo pripojené k správe, e, ročnej správe o ochrane ľudských práv, tak ako to bolo schválené v Ženeve. Viete, teraz oslavujeme 5. výročie schválenia zmienených usmernení a môžeme teda hodnotiť, kam sme sa dopracovali, aký je stav veci. Dnes preberáme analýzu a rozhodne to je veľmi užitočný užitočné snaženie. E, potvrdzuje nám to, že v mnohých krajinách je situácia veľmi dobrá. 12 členských štátov sa rozhodlo plne implementovať na reakčné plány zamerané na túto otázku. Zároveň však v v ďalšej 12 štátov e, e, sa dopracovali k výraznému posunu vpred, ale sú aj také príklady, napríklad v Amerike alebo e, v Južnej Amerike alebo v Afrike a takisto aj na Blízkom východe v Jordánsku, kde by sme našli zaujímavé príklady. Inými slovami, tieto usmernenia vniesli do procesu úplne novú dynamiku. Zostáva však otvorená jedna dôležitá otázka, do akej miery a akom časovom horizonte bude medzinárodná komunita pripravená uplatniť eh, akési povinné eh, záväzky to znamená akási nadstavba k tým existujúcim národným akčným plánom. Myslím si, že na úrovni EÚ máme pred sebou ešte dlhú cestu, aj keď je nemožno spochybňovať určité e, významné príklady, o ktorých hovoril vystupujúci za OECD. Prezentoval príklad z Daky, opravujem z Duka kde eh, boli identifikované určité prešľapy v oblasti ochrany ľudských práv eh, v kontexte firemného sveta. A eh, to vyústilo do katastrofy, ale dotknutá firma skutočne bola úzko previazaná na iné firemné subjekty v Európe a inde na svete. To znamená, všetko má v konečnom dôsledku na nás a je našou úlohou, úlohou, ba priam povinnosťou o tom hovoriť. Ak sa zaoberáme e, požiadavkami, povinnosťami e, výkazníctva, povinnosťami e, poskytovať informácie aj nefinančného charakteru. Sú to teda nové pravidlá a tie úplne presmerovali naše vnímanie tohto fenoménu. Ďakujeme pekne za prezentáciu a predovšetkým sa chcem poďakovať pani Alexiu za E, veľmi zaujímavé informácie. Vy ste hovorili za vašu firmu a pochválili ste sa tým, že e, vlastne začali ste s vykazovaním týchto vecí ešte predtým, než boli schválené príslušné usmerenia OSN. Ďakujem pekne. Ima Rodriguez úplne vzadu. Vlastne ani na ňu nedovidím. Tu som. Ďakujem tým trom rečníkom, ktorí vystúpili. Ďakujem, že ste prišli a že ste nám odprezentovali to, čo tu zaznelo. E, takisto aj určité odporúčania odzneli zo strany predsedajúce. Koľko ľudí ešte musí zomrieť, koľko detí ešte musí byť vykoristovaných, koľko ľudí ešte musí byť vystavených e, veľmi e, ťažkým podmienkam za, v zamestnaní, kým prikročíme k povinným požiadavkám. Isto sú to e, komplikované veci, je to veľmi komplexná otázka, ale takto, e, takto jednoducho už býva v prípade e, takýchto požiadaviek a máme už určité povinnosti dnes, ale predsa nie o čom váhať, ak ide o ohrozenie ľudských životov pre mňa to, to, to, ten kľúčový prvok všetkých tých, tých prezentácií bolo to, o čom hovoril pán Žuter, že skutočne narastá e, trend e, podpory e, povinných, povinných zásad. Aj Európsky parlament hlasoval o týchto veciach v ostatných dvoch, troch rokoch. Pán Šuter, mám otázku pre vás zdá sa, že viac a viac e, firiem, cerských spoločností, pridružených spoločností e, žiada, aby e, sa z toho stala povinnosť, aby skutočne sa vytvorili rovnaké podmienky a spravodlivé konkurenčné prostredie. Sú, súhlasíte s tým konštatovaním? pretože skutočne sú stále firmy, ktoré nepristupujú zodpovedne k požiadavke náležitej starostlivosti žiaľ eh, mm, nehovorí sa dostatočne často o tejto téme eh, a mám otázku pre eh, obidvoch rečníkov, pána Nevenkampa a Dušutera. Neby, nebolo by dobré hovoriť o týchto veciach a zakotviť ich aj priamo v dohodách o voľnom obchode alebo ste toho názoru, že takéto e, obchody o voľnom obchode by nemali obsahovať ustanovenia tohto razu. Ja by som sa chcel vyslovene poďakovať všetkým trom expertom, ktorí e, e, sa vyjadrili k tejto téme, o ktorej rozhodne nehovoríme poprvýkrát e, a máme vlastne na túto tému viacero už legislatívnych aktov, ktoré boli schválené na pôde EP, ale chceme ešte pritvrdiť, chceme skutočne, aby sa to stalo povinným celoplošne. A a napríklad v prípade e, e, e, produkcie banánov sme sa snažili veci dotiahnuť do finále. Do mne je pravdou to, že firmy, ktorí sú, sa participujú na vysádzaní banánových plantáží až po fázu e, balenia banánov a ich odosielania do Európy. Oni sú zodpovední za to, ako vyzerajú tie podmienky na e, jednotlivých fázach tohto reťazca. A e, jednoducho potrebujeme určité povedenie o tom, ako sa vlastne tvorí tá hodnota, kým sa teda dostane na, e, e, do regálov a na stôl spotrebiteľa. Jednoducho e, mali by sme mať sprehľadnenie, ako elektronický odpad z EÚ sa dostáva do Ghany a a vlastne e, na, na voľný obchod, e, do, do okruhu voľného obchodu a ako je riešené takéto odpadové hospodárstvo. A, a spravodajca, a e, spravodajca pre otázku pre problematiku ochrany ľudských práv na, na úrovni OSN, vlastne je, poukázal na to, že e, je e, z tejto medzinárodnej úrovne všetko previazané na úroveň národnú. A v našom výbore pre obchod, pre obchod je, si uvedomíme, že OECD, EU, e, členské štáty, OSN alebo VTO E, e, e, aby všetky tieto členské štáty sa nad týmto zaoberali a som toho názoru, že skutočne by sa mali z toho stať povinné požiadavky. A, a preto mám otázku na vás, pani Elexiu. Žiaľ, mnohí kolegovia z viacerých politických skupín nie sú, nie sú prítomní, ale mnohí z nich sú toho názoru, že ma, malo by to byť dobrovoľné, ale musíme si uvedomiť, že e, tá situácia, aká je dnes, vytvára nevyvážené konkurenčné prostredie No a mm, podľa vášho názoru vidíte dostatok eh, príkladov toho, ktoré by eh, mm, opodstatňovali eh, povinné opatrenia, čiže pokiaľ sa nemý... a ja mám otázky pre pani Alexiu a pre pána Newcampa, Ako to vyzerá s uplatňovaním existujúcich požiadaviek a usmernení, či to je povinné alebo nepovinné? Uh, No a e, kto zabezpečí to, že tie poskytované informácie sú správne? Ak nie sú správne, e, tak kto e, vlastne bude presadzovať nápravu a ju aj dosiahne? Ďalšia otázka je adresovaná pánovi De Šuterovi. Vy ste sa zmienili o legislatíve v mnohých členských štátoch. Máme akčný plán vo Francúzsku, v Nemecku a v iných členských štátoch je to inak. E, má to zmysel, ak máme spoločný trh, ak máme spoločnú obchodnú politiku, nie je nevyhnutné európske riešenie, celoeurópske riešenie, takže to boli otázky a teraz prichádzame e, k e, odpovediam. Začneme komisiou. Komisia má 5 minút na reakciu. Ďakujem Pán eh, predseda, ja by som sa snažil podať súhrn alebo doplniť vystúpenia mojich kolegov. Mikrofón. Eh, eh, ja som ja mám v rámci DG, som mal v rámci DG na starosti túto stratégiu, stratégiu pre túto oblasť a ešte stále sa ňou zaoberám. Takže pokúsim sa v 5 minútach všetko povedať. Komisie, boli niektoré pripomienky týkajúce sa komisie, niektoré aj kritické a chcel by som teda povedať, čo komisia urobila a čo robí. Ale my nie sme len jediní, ktorí konajú v tejto oblasti. Po pôsobia tu aj členské štáty, ktoré to majú veľkú úlohu a je tu aj parlament, ktorý má takisto veľkú úlohu. Takže aj k tomu by som sa chcel vyjadriť. A okrem toho sú tu súkromné zainteresované osoby, subjekty, biznis, eh, firmy a eh, hlavne eh, také firmy, ktoré sa snažia byť trvalo udržateľné a zodpovedné. Ale najprv o komisii. Komisia vypracúva alebo vypracovala viacero iniciatív, tak pokiaľ ide o dobrovoľnú ako aj regulačnú e, súčasť prístupu e, inteligentného e, podnikania. Takže toto sú veci, na ktorých pracujeme. E, takisto sme e, vypracovali návrhy týkajúce sa nadnárodných e, korporácií. O tom bude hovoriť kolega. kolega. Takisto sme vypracovali iniciatívy v oblasti verejného obstarávania aj v rámci stratégie 2011 E, takisto sme predložili návrh nariadenia o e, riešení konfliktov, ako aj nariadenia e, o akcionároch. My, pokiaľ ide o regulačnú činnosť, robíme toho dosť. A pokiaľ ide o smernici o uverejňovaní nefinančných informácií, tak tu e, sme sa zaoberali otázkou náležitej starostlivosti na e, európskej úrovni. Táto by mala zohrávať obrovskú úlohu, takže my sme urobili toto, takisto sme urobili mnohé dobrovoľné e, opatrenia, e, takisto opatrenia týkajúce sa e, spoločenskej zodpovednosti e, podnikov. E, None of the, of the 12. E, z tých 9 z 12 krajín sveta, ktoré už vypracovali národný akčný plán pre podniky a ľudské práva. To sú členskými štátmi. Francúzsko napríklad francúzska vláda predložila tiež takýto e, akčný plán, čiže je ich 9 z 12, čo nie je zle, ale ešte 5 či 6 krajín na tom ešte pracuje. E, ale je 12 alebo 13 krajín, ktoré ešte nezačali nič robiť. Ale samozrejme, každá krajina je zodpovedná sama za seba. Toto je jedna vec, na ktorú by som chcel poukázať Parlament v tomto smere prijal viaceré uznesenia a aj odporúčania. My sme na viaceré z nich reagovali a eh, bola tu pripomienka, že komisia zlyhala, pokiaľ ide o eh, iniciatívu zelenej karty. Teraz citujem, vo svetle viacerých aktivít um, takto je tu, sú tu tri alebo štyri strany, ktoré hovoria o tom, čo e, chcem povedať. E, hovorí sa, že komisia úzko monitoruje, monitoruje v súčinnosti s hlavnými zainteresovanými stranami, ako aj e, národnými partnermi oblasti spoločenskej e, zodpovednosti podnikov a e, podnikových a ľudských práv. My sme ešte ne transponovali, ešte mnohé štáty netransponovali E, smernicu o verejnom obstarávaní. E, e, takisto je tu štvoročné obdobie na uplatnenie smernice o riešení konfliktov. Toto je skutočne veľmi dlhá doba, ale vy ste akceptovali túto štvoročnú lehotu. Pokiaľ ide o um, smernicu o akcionároch, táto by mala um, nadobudnúť účinnosť v roku 2019, čiže ešte je tu nejaký čas, ale komisia a únia by teda mali v prvom rade zabezpečiť plné uplatňovanie všetkých opatrení, ktoré už boli navrhnuté. E, vieme, že Francúzsko, uvidíme, že čo sa stane e, po voľbách vo Francúzsku, ako aj po 8. júni v Spojenom kráľovstve. E, Francúzi pokiaľ ide o Francúzsko, uvidíme, koľko firiem začne uplatňovať smernicu o nefinančných informáciách a ale musíme najprv vidieť, čo sa bude reálne aj uplatňovať, ktoré, ktorá legislatíva. Pokiaľ ide, myslím si, že bude potrebné, aby som povedal sám aj niečo k tomu, ako dlho trvá komisii, kým ona sama predloží návrh e, nariadenia napríklad. Takže teraz otváram e, diskusiu, respektíve dá Dávam eh, možnosť eh, rečníkom reagovať. Pán Jukam. Najprv, pokiaľ ide o to, či náležitá starostlivosť predstavuje iba administratívnu záťaž, alebo či má skutočnú hodnotu. Existuje celý rad štúdií a výskumných prác, ktoré hovoria o dôležitosti zodpovedného podnikania a jeho prínosu aj vo finančnej oblasti. Takže vykonávanie náležitej starostlivosti v dlhodobom meradle je výhodné pre firmy čiže má e, náležitá starostlivosť svoju pridanú hodnotu. Ďalej tu je otázka, čo môžete urobiť vy. Už som povedal, že všetky členské štáty e, majú svoje národné kontaktné body, prostredníctvom ktorých je možné e, uplatňovať mechanizmus podávania stiažnosti, ale mnohé z týchto bodov nemajú dostatočné zdroje, je potrebné ich posilniť. A pokiaľ ide o náležitú starostlivosť, tu môžete veľa urobiť aj vy sami, pretože tu prechádzame od mekej legislatívy k tvrdej legislatíve a sú tu aj trendy, ktoré e, spôsobujú, že tá meká legislatíva sa stáva tvrdšou. Napríklad v Kanade je pozorujeme to prepojenie medzi nedodržiavaním e, zásad OECD a stratou vládnej podpory. To znamená, že pokiaľ sa nechce firma e, správať tak, že zapojí aj národné kontaktné miesto v Kanade, tak môže stratiť niektoré výhody. Čiže toto je tá e, súdržnosť, alebo je to súdržnosť politik. Takisto pokiaľ ide o ďalšie oblasti, Ehm, napríklad e, v súvislosti s tým, čo robí EÚ v súvislosti s e, podporou pre podniky a tak ďalej, tak to sú tiež veci, kde je toto prepojenie. Ďalej sem patria aj obchodné dohody. Existujú viaceré predstavy o tom, ako posilniť aspekt ľudských práv v týchto obchodných dohodách. E, v zásade sa to môže robiť aj prostredníctvom prostredníctvom posilnenej doktriny čistých rúk, ale nemáme čas, aby sme o tom hovorili podrobnejšie na tomto mieste. A takisto, pokiaľ ide o Európsku úniu, myslím si, že nie je tu dostatočne ocenená e, úloha e, to, takéhoto akčného plánu. E, pre zodpovedné podnikanie. Je tu jednoznačná potreba, žiadajú to podniky, žiadajú to mimovládky, všetci to žiadajú, takže myslím si, že by sme to mali aj um, vykonať. Uh, Ďakujem. Pani Alexiu. Uh, ja vám ďakujem za otázky a dovolte mi úvodom povedať, že ľudské práva to je do veľkej miery e, politická otázka a stáva sa aj podnik e, otázkou podnikania, pretože podniky sú vystavené e, politickým problémom, ktoré existujú na jednotlivých trhoch. Súhlasím s tým, že Európska únia má už e, hlboko zakorenenú kultúru zodpovednosti, ktorá je jedinečná. Môžem to povedať na základe vlastnej skúsenosti z mnohých krajín. Možno nie natoľko ako iní kolegovia z väčších nadnárodných firiem, ale platí to. E, Európske firmy sa správajú ako, alebo pôsobia ako paradigma paradigma, ako vzor pre e, krajiny mimo EÚ e, pokiaľ ide o dobrovoľné a povinné legislatívne predpisy, môžem povedať, že právo, zákon nie je tým e, toto hnacov hnacou síľou pre podniky. Hnacov síľou sú trhy a zákazníci. takže až na firmy, ktoré sú do veľkej miery vystavené verejnosti. Existuje aj celý rad firiem, ktoré budú dodržiavať takéto e, pravidla a e, nariadenia, pokiaľ ich dodržiavajú aj tí, ktorí poskytujú, zabezpečujú kapitál. Potom tu vstupuje otázka pôsobenia v krajinách mimo EÚ, v ktorých vlády sa skutočne nesnažia zabezpečovať zásady právneho štátu alebo ochranu ľudských práv. Ako sa teda správať v takýchto krajinách? V niektorých krajinách sú dokonca domáce e, vnútroštátne právne predpisy v rozpore s medzinárodným ľudskoprávnym e, mechanizmom. Takže ako postupovať, keď vy ako firma nie ste obrovská korporácia, ktorá má e, silu presviečať vládu, e, ako postupovať, aby ste neboli e, v rozpore so zákonom. Je to, to, je to komplikovaná záležitosť a z tohto dôvodu je veľmi dôležité, pozrieť sa napríklad na to, akým spôsobom sa bude plne implementovať smernica o verejnom obstarávaní. Táto bude e, určovať, čo majú firmy súkromného sektora e, robiť v oblasti verejného obstarávania v súvislosti s dodávateľskými reťazcami. E, takisto vás musím uistiť, že toto je zásadná otázka pre e, odvetvie výbory, výroby cementu, ale aj pre globálne e, odvetvie mali by byť prijaté opatrenia, ktoré umožnia, aby firmy používali tie najlepšie dostupné techniky, a aby sa e, zamedzilo e, konkurencii zo strany tých trhov, kde sa nedodržiavajú e, predpisy. Toto by malo negatívny dopad na európsku ekonomiku pretože ak my budeme uplatňovať obmedzenia iba e, na naše podniky, bez toho, že by sme e, takéto pravidlá presadzovali aj mimo EÚ, tak e, bolo by to nepriaznivé pre európsky priemysel a odvetvie výroby cementu. Záverom, myslím si, že smernica o nefinančnom výkazníctve umožňuje, aby sme svetu ukázali, čo robíme a ako to robíme. Chcela by som povedať, že naši e, tie, tie zainteresované strany, s ktorými máme dočinenia, to od nás očakávajú. Musíme im ukázať, ako sa snažíme zlepšiť to, čo robíme. Ďakujem, profesor Šuter. Ďakujem. Ja budem veľmi stručný. E, dve veci. Poprvé, k otázke Marie Reny. Aké sú, aké, aké sú náklady, aký je úžitok e, uplatňovania záväzného, záväznej povinnosti due diligence pre firmy. Budem hovoriť po francúzsky. Tá prechádzam do, e, k francúzštiny, to informujem tlmočníkov. Štyri veci. Uh, Poprvé je skutočne dôležité pochopiť aj to, e, čo očakávajú e, spotrebitelia, ich postoje sa menia a e, stále do väčšej miery očakávajú, že firmy budú uplatňovať zodpovedné praktiky. Európska únia e, chce predávať etiketu EU, ale musí mať záruku, že európske výrobky plnia niektoré požiadavky, najmä pokiaľ ide o e, dodávateľský reťazec. To o tom hovoril aj kolega Newcomb. Druhá vec. Nesmieme zabúdať na to, že vzhľadom na nástup legislatívnych reforiem, napríklad vo Francúzsku, v Holandsku, ehm, ehm, vo Švačiarsku, ktoré nie je teda v EÚ, ale je súčasťou spoločného trhu, tak tieto by mali, ehm, tá, tá, tá, toto je veľmi dôležité, táto legislatívna reforma. Po tretie, dnes môžu niektoré obete, ktorých práva boli porušené, podávať sťažnosti proti eh, firmám, ktoré spôsobili toto porušenie. Toto je dôležité z hľadiska právnej istoty. Eh, a vždy eh, sú legislatívci e, pripravení skôr počúvať e, argumenty, keď firmy tvrdia, že e, nie, nie sú presne stanovené pravidlá, ktoré by mali uplatňovať s cieľom nebyť vystavené takýmto stiažnostiam. A po štvrté, a tu by som chcela odpovedať na otázku týkajúcu sa obchodných dohôd. Je pravda, že európske firmy v prípade, že bude v EU presadzovaná povin, povinnosť náležité starostlivosti, tak budú znevýhodnené v porovnaní s firmami mimo EÚ, ktoré takéto pravidlá neuplatňujú. Ale je pravda, že pokiaľ ide o obchodné dohody, tak eh, ich súčasťou musia byť aj eh, ustanovenia týkajúce sa ľudských práv, ochrany životného prostredia a podobne. Je to úplne v súlade s pravidlami OECD, ako aj s medzinárodnými pravidlami. Druhá vec, o ktorej by som chcel v krátkosti hovoriť, sa týka návrhu novej dohody o podnikoch a ľudských právach v EÚ e, tieto, e, neskôr sa o tom bude hovoriť podrobnejšie, ale ja osobne sa domnievam, že najnaliehavejšie je E, zabezpečiť alebo prijať dohodu o vzájomnej právnej pomoci, ktorá by pomohla štátom lepšie spolupracovať e, tak ako spolupracujeme v oblasti boja proti financovaniu terorizmu, obchodovaniu s drogami a podobne. Štáty by mali sami sa snažiť získavať dôkazy v medzinárodných prípadoch a mali by zaistiť majetok spoločnosti v prípade porušení. Toto by podľa môjho názoru mohlo byť výsledkom posilnenia medzinárodnej justičnej spolupráce. Napríklad, pozrieme sa, čo sa stalo v prípade Texaco Chevron. 30 e, rokov potom, ako e, došlo k e, tejto olejovej škvrne v Peru, alebo to, čo sa stalo 10 ročia po eh, incidente v Bopale, alebo eh, potom, ako sa ekvadorské súdy, eh, ako ekvadorské súdy prijali rozsudok, pokiaľ ide o odškodnenie obeti. Tieto obeti ešte stále sa nedožili odškodnenia. Dúfam, že sa situácia zlepšia, že bude stále predmetom Eh, pozornosti. komisie. ja by som sa chcel vyjadriť k niektorým pripomienkám eh, týkajúcim sa toho, prečo EÚ nevypracovala akčný plán. Eh, my máme veľmi jasnú predstavu o tom, čo by sme mali robiť. Oficia, e, komisia oficiálne reagovala na e, agendu OSN 2030. My budeme naďalej pracovať na zintenzívňovaní e, práce v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov a stratégií v tejto oblasti. Ja by som chcel opätovne prečítať časť odpovede týkajúce sa zelenej karty. Komisia urýchli účinnú implementáciu prijatej legislatívy je potrebné prijať opatrenia, ktoré by náležite oceňovali zodpovedné konanie firiem, a ktoré by sa prejavili v tom v možnosti firiem eh, predávať svoje eh, produkty a služby. Eh, takisto máme nariadenie o zamedzení daňových únikov. To je takisto opatrenie, ktoré posilňuje transparentnosť podnikania. A nakoniec jeden odsek z oznámenia z novembra 2016 komisia buduje platformu, ktorá by mala združovať e, všetky zainteresované subjekty. E, nikto nepovedal, že komisia nič nerobí, ale niekedy by mala robiť viac. Ďakujeme vám za vaše slova. Vy... Ďakujeme našim odborníkom. Určite to príjemne prispieje k našim diskusiám. Ďakujem našemu spolupredsedovi. Veľmi si vážim, že, sme, že sedíme spoločne. Bohužiaľ, my musíme teraz odísť do nášho výboru. Zostávame v kontakte a budeme spolupracovať.